sme sa zbaviť e, roamingových poplatkov v EÚ, ale čo sa stane s tými roamingovými poplatkami po Brexite? Bude to závisieť od rokovaní medzi 27. EÚ a Spojeným kráľstvom. Dokázali sme sa dohodnúť na nariadení o ochr- všeobecnej ochrane e, osobných údajov, čiže sú možné e, voľné toky dát na podporu našo, naš nášho hospodárstva. A vieme, že napríklad Británia je veľmi dobrá v cloudových službách, ako poskytovateľ cloudových služieb, ale čo sa stane s dátovými tokmi po Brexite? Bude to závisieť od e, dohody. Pán Ansip, uplynula vaša e, minúta. Je to e, voľná rozpráva, iba minútu máte. A slovo dostane pani Čans na jednu minútu, nech sa páči. Kolegyňa, kolegovia, ďakujem vám všetkým za trpezlivosť s tou nočnou morou Brexitu. Aj ja veľmi to ľutujem. Myslím si, že je to mrhanie časom a energiou a súhlasím s mnohými z vás, že veci by sa nemali teraz umelo Eh, unáhliť. V sobotu som eh, cez hlavné mesto Londýn pochodovala s miliónom ľudí, aby sme eh, teda žiadali hlasovanie o tej dohode. Videli ste tam všetky generácie na uliciach Londýna. Toto je vola ľudu, zmenila sa do roku 2016. 74 zo 75 prieskumov za posledný rok ukazuje väčšinu za zotrvanie v Únii. Takže prosím, priatelia, nemajte pochybnosti o tom, že proeurópske nálady e, v Británii sú silné. A napriek tomu sme tu, máme nového premiéra, ktorý prehral každé hlasovanie v dolnej snemovni od e, svojho e, nástupu do funkcie, čo je historicky bezprecedentný rekord a mali by sme ho vykopnúť z jeho vlastnej priekopy. Eh, chce zvýšiť tlak na Westminster, ale tá dohoda mm, prináša so sebou veľmi vážne otázky. Vieme, že cieľ Brexiterov je podkopať sociálne a environmentálne štandardy, ktoré boli tak ťažko vydobité. Eh, vieme, že Johnsonovi sa nedá veriť, preto táto dohoda si vyžaduje riadne preskúmanie tak tu, ako aj vo Westminstri. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Waus na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Spojené kráľovstvo bolo dobrým zákazníkom a priateľom Európskej únie a jej členských štátov. Za 20 rokov do roku 2018 EÚ e, mala celkový obchodný prebytok takmer 750 miliárd so Spojeným kráľovstvom. Spojené kráľovstvo tiež prispelo čistou sumou 120 miliárd na projekty EÚ v tom istom období. Spojené kráľovstvo je jedna iba zo šiestich členských krajín, ktoré splňajú e, e, záväzok na to, pokiaľ ide o výdavky na obranu. No a vzhľadom na to by som teda chcel vedieť, prečo páni Juncker, Tusk a Barnier majú pocit, že je v poriadku stretávať sa s vodcami opozície e, v Británii alebo e, Tonym Blairom v snahe obchádzať a podkopať britskú politiku. Zdá sa, že Martin Selmayer e, prezradil zámer EÚ keď povedal, že Severné Jisko je cena, ktorú Británia zaplatí za Brexit. Nie je to tak, že britský ľud bol nerešpektovaný zo strany EÚ v týchto rokovaniach. Ďakujem, pán Bogovič. Mhm. Eh, eh, ďakujem za slovo. Srdečne ďakujem pánovi Tuskovi za jeho hlas rozumu za posledných 5 rokov. Ďakujem za proaktívny prístup pána Junckera a za vynikajúci výsledok pána Barniera, pokiaľ ide o Brexit. Ja som zo Slovenska a nás e, zarazilo, že rada zamietla otvorenie rokovaní o vstupe so Severným Macedónskom a Albánskom. My sme z regiónu, kde vieme, že mier, sa, e, mier nie je nejaká samozrejmosť. Naozaj e, veľa práce sa muselo odviesť v týchto dvoch krajinách a takéto signály zo strany rady sú znepokojujúce. A tí z nás, ktorí E, poznajú túto časť Európy a ktorí navštevujú e, tieto dve krajiny, e, si prajú, aby boli bližšie k Únii a vnímame to ako veľký problém. Ďakujeme pánovi Hánovi za to, čo dosiahol na Balkáne, ale takéto rozhodnutie Európskej rady ohrozuje a zmení rovnováhu v EÚ. Pán Aguilar. Gracias, Ďakujem, pani predsednička, predseda Tusk, predseda Juncker. E, ja sa pridávam k tomu uznaniu, hoci počas vášho volebného obdobia EU bola v najhoršej kríze a e, Brexit je jej príhodou a e, znakom. A vy ste zabezpečili jednotu pri vyjednávaní a aj reciprocitu. A je to záruka, e, že EU bude zaobchádzať s Britmi e, takým spôsobom, akým e, Spojené kráľovstvo bude zaobchádzať s občanmi EÚ na svojom území. Ale stalo sa z toho časovaná bomba a to nastupníctvo a odkladanie stanovisk o e, konečnom rozhodnutí nás priviedlo k hrozbe e, neriadeného Brexitu. E, tiež je dôležitá politika vojna proti nacionalizmu, ktorá spôsobuje, že E, regionálne orgány sú nezlučiteľné s nesúlade s vládami a vlády sú v nesúlade s Európskou komisiou. A je to aj rozpor medzi tým, čo sa hovorí a robí. E, a my sme pripravení dať energiu a potrebné zdroje, aby sme e, vymazali rozpor medzi tým, čo sa sľubuje a čo sa plní. Pán Barnier, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážené poslankyne a poslanci, s vašim dovolením, pán predseda, a s dovolením pána predseda Junkera, by som chcel povedať pár slov, aby som zareagoval na všetkých tých, ktorí sa vyjadrili k tejto náročnej téme Brexitu. E, ďakujem najmä za dôveru predsedovi Weberovi, pani Garcia Pérez, Dačanovi Čološovi, Filipovi Lambercovi a Martinovi Šidevanovi. E, počas e, posledných, e, posledných mesiacov a takisto aj rokov ich podporu veľmi oceňujem. Ja si myslím, tak ako to povedal aj pán predseda Tusk a pán predseda Juncker, že pokiaľ ide o váš parlament, máme voči vám veľký rešpekt. Je to veľmi dôležité, hlavne v, týchto, v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame, pokiaľ ide o Brexit. Vždy sme vás veľmi rešpektovali a bol to vlastne vaša inštitúcia, váš parlament, ktorý bude mať posledné slovo potom, ako britský parlament, teraz dúfame, prevezme na seba svoju zodpovednosť a zaviaže sa na základe dohody pristúpiť k schváleniu spoločne s britskou vládou a nie proti britskej vláde alebo bez britskej vláde, aby takto získali to, čo si všetci želáme. Ide teda o Brexit, o riadený odchod. Ja som to povedal, ja to stále opakujem. Ak, by, ak teda chce riadený odchod Veľká Británia skôr ako tvrdý odchod, toto je podľa mňa jediná možnosť. A zdá sa nám byť legitimné, že váš parlament mu poskytne práve tú svoju ten svoj súhlas, jednoznačný súhlas na základe toho, čo, o čom sa Veľká Británia rozhodla pre svoju budúcnosť. Nachádzame sa teraz vo vážnej naozaj fáze tohto procesu, ako som už povedal a opakujem to. Mal som príležitosť povedať aj pánovi predsedovi Donaldovi Taskovi, že mu ďakujem, ako aj pánovi Junckerovi za všetkých, za, za, za prácu, takisto všetkým komisárom, všetkým predsedom pracovných skupín, za ich dôveru, ktorú mi dali. Táto misia, ktorá mi bola zverená na začiatku zo strany pána Žana Klóda Junckera, bolo pracovať na takej dohode, aby sme zorganizovali riadený odchod a nič iné. A toto sa nám podarilo dosiahnuť a toto vám odovzdávame. Bola to veľmi komplexná, ťažká úloha. Nebol som vôbec prekvapený zlej zložitosťou, ale zostáva to stále úloha ktorá sa týkala naozaj negatívnych rokovaní, pretože Brexit je naozaj niečo negatívne. Ani pán Faraž nedokázal, alebo, či mi alebo mi neposkytol jedinú, jediný dôkaz o pridanej hodnote eh, Brexitu. Takže my sme museli viesť tieto negatívne rokovania s tým, že sme sa snažili seriózne k ním pristupovať, aby sme dodržali rozhodnutie britského referenda. Aj keď eh, nám to bolo ľúto. Počas týchto troch rokov sme pracovali objektívne, hľadali sme sa nájsť úporne a trpezlivo také operatívne riešenia, ktoré by boli právne platné a ktoré by mohli nám priniesť riešenia na každý problém, ktorý vyvstane z Brexitu všade a pre všetkých na svete. Snažili sme sa pracovať s tým, že sme rešpektovali našich britských partnerov, pretože, dámy a pani poslanci, no, pre eh, alebo voči v eh, Veľkej Británii si ďalej zachovávame rešpekt a takisto aj obdiv. Snažili sme sa nenechať sa ovplyvniť turbulenciami, ako aj politickými diskusiami ohľadom Veľkej Británie. Pracovali sme bez emócie, bez eh, vášni, seriózne na základe právneho základu, aby sme našli riešenia pre Brexit. A takisto sme pracovali tak, aby sme predložili určitú perspektívu pre tieto rokovania. Však to nie je koniec sveta, to nie je mm, cieľ, osud. My sme proste len snažili poskytnúť perspektívu pre Brexit, aby sme zabezpečili kľud v Írsku každý deň sme túto požiadavku predkladali, aby sme urobili všetko preto, aby bol mier, kľud e, v Írsku zachovaný. A takisto aj v tej perspektíve našich e, základov vnútorného trhu, ktorý je oveľa viacej ako len zónou slobodného obchodu alebo voľnej výmeny. Je to určité ekonomické spoločenstvo, ktoré je potrebné skonsolidovať a zabezpečiť voči konfrontáciám. Začali, snažili sme sa zabezpečiť tieto rokovania na základe toho, čo boli priority parlamentu a naša priorita, čiže bezpečnosť pre občanov. 1,5 milióna občanov, ktorí žijú u nás a takisto milióny občanov, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve pre nich, aby mohli naďalej tu žiť s pánom Ferhovštátom a s ďalšími Eh, som, som zdieľal vaše obavy, ak by táto dohoda bola odhlasovaná zo strany britského parlamentu a potom vami, aby 4,5 eh, milióny osob, o ktorých hovorím, aby ich práva boli zabezpečené a to trvalým spôsobom pre nich, pre ich rodiny, aby to bola čo najlepšia záruka pre všetkých. Veľká Británia sa zaviazala, že implementuje prakticky túto dohodu a my budeme môcť, alebo budeme musieť si to overiť, že to tak je. A naozaj toto sú veľmi dôležité fakty a je potrebné udržať tlak z Veľkej Británie tak, aby všetky tieto zásady boli dodržané. A potom sme tieto rokovania sa snažili vidieť eh, v takej perspektíve, že to nie je koniec sveta a že čo musíme vytvoriť teraz ďalej s Veľkou Britániou. Teraz sa snažíme eh, v podstate rozdeliť, rozštrikovať 44 rokov spoločnej osudu. Avšak týmto neskončíme. Nezostane Veľká Británia tam, kde je. Bude stále našim spojencom, našim priateľom a opätovne budeme musieť si vytvoriť niečo nové. A pán Ferč už tu nie je, žiaľ Bohu. Pretože pred chvíľočkou povedal, keď vysvetľoval, že táto dohoda otvára otvára cestu trom rokom novým, novým rokovaniam. Áno, pretože bude potrebné rokovať po Brexite minimálne 1, 2, 3 roky, možno že aj viacej v jednotlivých oblastiach, aby sme opätovne vytvorili to, čo momentálne sa rozpadlo na základe vôle tých, ktorých si žiadali Brexit, aby bol vyvážený napríklad obchodný styk Eh, aby boli jasné pravidlá hry, aby sme sa vyhli rizikám, okiaľ ide o sociálny, environmentálny alebo daňový dumping, eh, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, aby sme vytvorili trebárs eh, no, univerzitnú spoluprácu, Erasmus, potom takisto aj mimosúdnu súdnu spoluprácu, bezpečnosť, obranu, zahraničnú politiku, všetky tieto oblasti, kde potrebujeme pracovať trvalo spoločne s Veľkou Britániou v tomto novom kontexte, v tomto novom politickom rámci. Takže toto nás čaká a, a ako to, ako to chcel aj pán predseda Juncker a teraz znovu predsednička komisie pani van der Leyen. Na záver by som chcel ešte prevziať pár slov eh, zo strany pána der Leyena. Chcem povedať, že áno, po Brexite budú dopady Brexitu, bude ich mnoho. Budú častokrát sú podceňované hlavne zo strany Veľkej Británie a budeme musieť im čeliť pre 52 hlasov, ktorí, 52% Britov, ktorí hlasovali proti Brexitu, si to ešte nevedia predstaviť. Briti by mali nad tým najprv sa zamyslieť, pretože nás sa to takisto týka 27 členských štátov Pán Ferrič a jeho priatelia tiež asi zabudli, že je potrebné povedať aj pred hlasovaním občanom pravdu. To je naša politická zodpovednosť, hovoriť pravdu našim spoluobčanom. Ale máme tu tiež e, s týmto hlasovaním o Brexite aj určité sociálne, sociálny hnev, že Európa nás dosť e, dobre neochráňuje, e, že táto dezindustrializácia, že potrebujeme viacej reforiem, viacej ochrany. Toto všetko je tá pozitívna agenda, ktorá je oveľa dôležitejšia ako samotný Brexit, pretože môžem aj sám o tom svedčiť, že No, boli to práve, je to hlavne e, záväzok pani van der Leyen, že sa chce oveľa viacej v rámci svojej politickej novej agende tomuto venovať. E, bol som po jej boku počas týchto troch rokov a samozrejme zostanem aj po boku eh, toho, čo hlásalo pán kolega Juncker a, a jeho tým, aj keď dnes si hovoríme dovidenia, avšak pre mňa to bolo veľké privilegium pracovať po jeho boku. Chcem mu poďakovať za jeho dôveru. Viem, že pracoval so svojím týmom eh, na tom, čo je najdôležitejšie okrem Brexitu a to je záväzok politickej agendy pre Európu a jej občanov. Ďakujem za vašu pozornosť. Grazie, Ďakujem pekne, Bernd Bernie. A teraz odovzdám slovo pánovi predsedovi rady, pánovi Donaldovi Tuskovi. Nech sa páči. <coughs> Thank you for all your... Ďakujem za vaše slova o mne. Naozaj e, oplatilo sa na tento moment čakať 5 rokov. Ďakujem aj za vaše zodpovedné stanovisko k Brexitu a za predlženie Takto ste ukázali e, skutočne zdravý rozum a dôstojnosť. Zmysel pre dôstojnosť. To, čo som videl dnes e, v tejto snemovni, e, mi dáva istotu, že musíme britskú žiadosť o predlženie brať so všetkou vážnosťou. Ďakujem pekne a dovidenia. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto aj ja sa chcem pridať eh, so svojimi kolegami k týmto poďakovaniam eh, za vašu disponibilitu, hlavne pokiaľ ide o vzťahy s eh, Európskym parlamentom, za všetky tie diskusie počas tých predchádzajúcich rokov. Chcem vám poďakovať za vaše nasadenie. Teraz by sme uzatvorili túto časť. Urobíme si krátku prestávku a potom budeme pokračovať. Ďakujem. Cominciamo. Môžeme začať. Poprosím vás, aby ste sa usadili. L'ordine del giorno reca la... Na programe rokovania máme vyhlásenie predsedu komisie. Vážený pán predseda Juncker, dnes sme sa tu zišli, aby sme si vypočuli hodnotenie vašej komisie. Ďakujem komisárom a komisárkam, ktorí sú prítomní v tejto plenárnej sále. Predtým, než vám udelím slovo, vám chcem poďakovať za všetko, čo ste urobili pre Európu. Ehm, vaša práca nezačala vtedy, keď ste boli zvolení za predsedu komisie ako špicen kandidát. Vy ste pre Európu pracovali počas celého vášho politického života a počas vášho predsedníctva ste ukázali, že Európa nemá izolovať, ale má zjednocovať a spájať. Počas rokovaní o Brexite so Spojeným kráľovstvom ste sa o to takisto snažili. Snažili ste sa vytvoriť európsku odpoveď a jednotnú reakciu na migračnú krízu. Bojovali ste proti populizmu, vytvorili ste Junckerov plán E, snažili ste sa o e, ekonomickú záchranu Grécka, aby Grécko ostalo v eurozóne. Výzvy vášho obdobia boli obrovské a napriek všetkým polemikám a rozdielným názorom to všetko sprevádza demokraciu, to je aj znakom života schopnosti demokracie. Napriek tomu ste stále bojovali za spravodlivejšiu Európu, spravodlivejšiu Európu, za Európu, ktorá je blízka občanom. Ďakujeme takisto za spoluprácu a za pozornosť, ktorú ste venovali Európskemu parlamentu. Pán Juncker, máte slovo, nech sa páči. Pán predseda Európskeho parlamentu, pán predseda Európskej rady, dámy a páni poslanci, už 5 rokov dennodenne váš parlament vkladá dôveru v moju komisiu. Je pravdou, že niekedy naše vzťahy boli eh, komplikované, ale vždy boli zdvorilé a kultivované, usporiadané a za to by som chcel z celého srdca vám všetkým poďakovať. E, bolo pre mňa cťou, že som mohol e, prichádzať do tejto sály. E, bolo pre mňa cťou, že som mohol s vami spolupracovať. Je to cťou získať od vás takúto dlhodobú dôveru. Vidím tu mnohé známe tváre, Mnohí z vás ste sa stali mojimi priateľmi. E, nie iba počas môjho inštitucionálneho obdobia, nie, stali ste sa mojimi celoživotnými priateľmi. Chcem sa vám všetkým poďakovať. Ďakujem aj pánovi predsedovi rady, pánovi Tuskovi. My sme boli takmer ako dvojčata e, počas tohto obdobia. Aj medzi dvojčatami niekedy nastanú spory, ale e, my sme to vedeli zakryť. Ehm, Takže vy ste to asi nevideli, e, keď boli medzi nami nejaké názorové rozdiely. Ale ďakujem e, Donaldovi za jeho spoluprácu a podporu, aj za e, dlhotrvajúce priateľstvo. Priateľstvo, ktoré je pre mňa cťou. Takéto priateľstva v politike sú zriedkavé, dokonca o to zriedkavejšie, keď sa jedná o tú istú politickú stranu, politickú skupinu. Ale bez Donalda by som nebol schopný e, dosiahnuť to, čo som dosiahol. Ja sa obraciam posledný krát na túto plenárnu sálu a preto chcem zaželať aj e, veľa šťastia, veľa úspechov pani von der Leyen, ktorá bude onedlho na čele komisie a podporuje teraz našu, naše povzbudenie, našu podporu. Takže prajem Uršule dobrý vietor do plachiet. Chcem sa poďakovať takisto mojim komisárom a komisárkam pretože bez nich by som nebol schopný naozaj urobiť nič. Sú to muži a ženy, ktorí individuálne, ale aj kolektívne urobili veľa pre Európu. Ďakujem im vo všetkých ich jazykoch. Keď som sa ujal funkcie v roku 2014, Európa bola e, krehká, solidarita bola naštrbená mnohými spôsobmi. Európa v roku 2014 nebola milovaná a preto som nazval moju komisiu komisiou poslednej šance. Ale e, ja som si predstavoval komisiu v službe Európy. Európa e, v roku 2014 e, čelila mnohým výzvam a problémom, a bola to e, kryžovatka pre Európu. My všetci sme vtedy e, stáli pred e, úlohou zachrániť túto Európu. My sme s, s kolegami rozhodli, že budeme politickou komisiou. Ja som si želala, aby komisári boli volení Okrem britského komisára mal som dvoch zástupcov Británie v komisii, ale okrem nich všetci ostatní komisári boli zvolení, či už e, na národnej alebo európskej úrovni. Ja som si želal, aby komisári boli aj známymi tvárami e, vo svojich štátoch aj v Európe. Ja som e, ich poprosil, aby sa neuzatvárali v budove Berlemont v Bruseli. Ja som si želala, aby komisári a komisárky cestovali, aby chodili e, medzi e, ostatných, e, aby vysvetľovali, aby sa zaujímali o verejnú mienku. V priebehu posledných piatich mm, rokov sme zorganizovali 1815 dialogov s občanmi a komisári navštívili národné parlamenty a regionálne parlamenty 911 krát. Ja som vám slúbil na začiatku môjho mandátu, že moja komisia sa bude sústrediť na tie veľké, dôležité veci. Big on big. Nechceli sme už uh, ďalej vytvárať tú tzv. legislatívnu infláciu, A preto sme predložili v porovnaní s predchádzajúcou e, komisiou o 84 legislatívnych iniciatív menej. Stiahli sme 142 legislatívnych e, návrhov a e, novelizovali sme 162 existujúcich legislatívnych aktov. Urobili sme veľa z toho, čo sme slúbili, ale to nezabraňuje niektorým pokračovať e, v politických hrách. Niektorí nám vyčítajú, že komisia je zaujatá, predpojatá, e, že nie je prospešná pre Európu. Veľa vecí sa zmenilo, všetko sa zmenilo, ale niektorí sa tvária, ako keby sa nič nezmenilo. Keď som predstúpil pred vás e, po prvýkrát Povedal som, že chcem charakterizovať moju komisiu tromi slovami. Investície, rast a pracovné miesta. Teraz e, máme 25. kvartál e, rastu v Európskej únii. Vytvorili sme 14 miliónov pracovných miest. Nezamestnanosť je najnižšia od roku 2000. 241 miliónov Európanov pracuje. Čiže máme mieru zamestnanosti 73,9 Junckerov plán vygeneroval investície v objeme 432 miliard eur. Na začiatku sa niektorí domnievali, že ten plán zlyhá a posmievali sa z toho že je to Junckerov plán. Dnes sa hovorí o e, Európskom e, fonde strategických investícií. Teraz, keď sa ukázalo, že ten plán e, uspel. Vytvorili sme milión pracovných miest len vďaka tomuto plánu. A takisto sme prepožičiali novú interpretáciu Európskemu paktu rastu a stability. Niektoré ustanovenia sme sprúžnili. Urobili sme to proti vôli mnohých mnohých členských štátov, ktoré nikdy formálne e, neschválili tie línie flexibility, ktoré sme pridali k paktu rastu a stability. Ale napriek tomu výsledky sa dostavili a deficit sa znížil zo 6,6 na 0,7 Táto rozumná, inteligentná flexibilita paktu rastu a stability nám umožnila reagovať na situáciu, keď Španielsko, Portugalsko, Grécko, Taliansko požiadali, aby sme im pomohli. Ja som takisto zažil počas môjho mandátu sklamania, pretože napriek tomu, že sme sa snažili, sa nám nepodarilo zjednotiť Cyperský ostrov. Opäť to bol stratený čas. Nepodarilo sa nám e, vyrokovať dohodu so Švajčiarskom napriek e, našim intenzívnym snahám. Nepodarilo sa nám takisto dokončiť bankovú úniu. Nie preto, že by chýbali návrhy komisie, ale kvôli tomu, že sa členské štáty nesnažili. Ale ak nedokončíme bankovú úniu, ak e, nevytvoríme hospodárskú a menovú e, úniu, ktorá zároveň bude bankovou úniou, tak nebudeme schopní a pripravení zareagovať na ďalší šok, ekonomický šok, či už príde znútra alebo zvonka. Čiže toto je ešte vec, ktorú treba dokončiť. Máme teraz povinnosť vytvoriť e, systém e, záruky vkladov. Ak nebudeme mať e, tento systém ochrany vkladov a ak nebudeme mať bankovú úniu, ktorá bude fungovať dokonale, nebude môcť fungovať ani hospodárska menová únia. A taktiež napriek mnohým krízam za posledných 5 rokov sme zažili úspechy. Ehm, nechcem povedať, že to boli ehm, obrovské úspechy, ale boli to veci, ktoré sa nám podarili. Ehm, napriek tomu teda nás niečo potešilo. Spomeniem teda sociálny rozmer Európskej únie napríklad. Je to také nemilované dieťa už celé 10 ročia a nám sa podarilo schváliť Európsky pilier sociálnych práv. Keď som prvýkrát predstúpil pred tento parlament ako mladý minister práce počas luxemburského predsedníctva, už vtedy som hovoril o tejto téme. Ešte predtým, ako bol schválený Európsky pilier sociálnych práv, sme e, schválili smernicu o vysielaných pracovníkoch a napriek očakávaniam podarilo sa nám e, dosiahnuť dohodu medzi radou a parlamentom. A to je takisto niečo, čo sa nám podarilo podľa nás, že táto komisia e, vytvorila tento princíp, že za rovnakú prácu, za rovnaké zamestnanie musí pracovník dostávať rovnakú mzdu je to dôstojnosť zamestnanca. Ak chceme, aby Európa prosperovala, nemôžeme Nemôžeme zabúdať na zamestnancov. Európa musí byť aj Európou zamestnancov. Ďalšia vec, ktorá sa nám podarila, e, to je podľa mňa Grécko. Hovorím o tom a chcem o tom hovoriť, lebo ma Grécko dlho zamestnávalo Grécku sme vrátili dôstojnosť, ktorá mu patrí. Príliš často a príliš dlho sme podkopávali dôstojnosť gréckého ľudu a ja som si želal, aby grécky ľud opäť získal svoju noblesu, ktorá mu patrí. Niektorí chceli, aby komisia nekonala v prospech Grécka. Ja si spomínam na dlhé noci s vládami, s vládami pána Ciprasa, Samarasa, Micotakisa. Snažili sme sa veľmi dlho vyriešiť grécké problémy. A mnohé vlády si neželali, aby sa komisia týmto zaoberala. Vždy, e, nikdy nezabudnem na telefonáty viacerých premiérov, ktoré som dostal. Povedali mi, staraj sa o tvoje záležitosti. Toto je vnútroštátna záležitosť, grécky problém. A ja som e, bol síce naivný, ale bol som presvedčený, že je potrebné rešpektovať zmluvy. A zmluvy hovoria... Zmluvy hovoria, že komisia sa musí starať o všeobecný záujem Európskej únie a vo všeobecnom záujme EÚ je aj vyhnúť sa rozkladu eurozóny a preto sme urobili to, čo sme urobili. Ďalšia téma Afrika. Áno. Európa nesmie zabúdať na svojho najbližšieho suseda. To je Afrika. Africký kontinent potrebuje našu solidaritu nepotrebuje od nás iba dobročinnosť Dobročinnosť to je e, starý európsky reflex, ale dnes e, dnes musíme e, Afriku považovať za rovnocenného partnera. Musíme vytvoriť európsko-africké partnerstvo a musíme investovať v Afrike. Afriku nesmieme vnímať iba cez tú prízmu utečeneckej krízy. Afričania Eh, si zaslúžia viac. Nemôžeme vnímať iba problém utečencov, ale samozrejme musíme urobiť všetko aj pre utečencov, aby títo nešťastní ľudia eh, neprichádzali o život eh, na mori. Riešenie utečeneckej krízy by bolo jednoduchšie, keby rada prijala návrhy, ktoré komisia predložila spoluzákonodarcom. Prvý návrh e, prišiel v marci 2015, návrh e, relokácie utečencov a potom e, o rok neskôr sme predložili návrh reformy dublinského systému. Nezabúdajme, že vďaka Európe sme zachránili v Stredozemnom mori 760 tisíc životov. Všetky tieto životy sme zachránili. Mohlo byť oveľa viac uh, mŕtvych. To je jediný, ktorý prežil, kto tu teraz tlieska. V marci 2015 sme uh, slúbili, čo budeme robiť, aby sme vyriešili problém utečencov. Parlament mi vtedy tlieskal a ja som si vtedy kladol otázku, budete mi tlieskať aj o dva roky? Eh, nuž, uh, každý rok mi tlieska stále menej a menej e, ľudí, pretože v členských štátoch prevažuje teraz vnútoroštátna politika a zatlača e, elementy solidarity. E, keď som sa stal predsedom komisie, som sa takisto chcel venovať veľa medzinárodnému obchodu. Je to kontroverzná téma v každom členskom štáte a často existujú dobré argumenty proti obchodným dohodám, ktoré sa, najmä tým, ktoré sa robia unáhlenie. My sme uzavreli 15 e, medzinárodných obchodných dohôd. Dnes máme do, takéto dohody so 60 štátmi a to, je, to predstavuje vlastne 40 globálneho bohatstva. E, a vlastne tieto dohody a obchodné vzťahy nám umožňujú aby sme boli prítomní na medzinárodnej scéne v období, kedy Spojené štáty sa obracajú chrbtom multilateralizmu a organizovanej solidarite. A myslím si, že musíme hovoriť takisto o úlohe Európy vo svete. Najväčším európskym úspechom je to, že sme dokázali udržať, zachovať mier v Európe. Znie to e, ako samozrejmosť, ale nie je to samozrejmosťou. Teraz, e, v tomto okamihu, keď e, hovorím, prebieha e, vo svete 60 vojenských konfliktov, ale žiaden z nich sa neodohráva na európskom kontinente. E, a európsky kontinent e, zažil obrovské krvavé vojny, jedny z najkrvavejších. Mier nie je samozrejmosť. Nun ist mir bewusst, dass man Ja si uvedomujem, že mladí ľudia mm, nemôžu byť nadšení mm, tým, že neustále rozprávame iba o miery a vojne, ale musíme to mladým e, vysvetliť, že e, európsky kontinent sa e, zmietal veľmi dlho medzi mierom a vojnou. Stačí sa pozrieť na našich susedov, aby sme si uvedomili, aká nestabilná a nebezpečná je medzinárodná situácia a takisto aká krehká je pozícia Európskej únie mladým ľuďom musíme hovoriť, musíme im rozprávať o vojne a o miery, o 20 rokov nebude žiť o už žiaden Európan, e, ktorý poznal vojnu alebo ktorého, ktorého starý otec ešte poznal vojnu. Musíme teda o tom hovoriť, inak sa na vojnu zabudne. A preto vždy budem otvárať túto tému s mladými. Ale nestačí to iba vysvetľovať. E, Mladým musíme ukázať aj perspektívu a budúcnosť Európy. My sme najmenším kontinentom Eh, väčšina Európanov to ani nevie, eh, že európsky kontinent eh, je taký malý. Politika to je pojivo, s ktorým demografia a geografia súvisia. Neexistuje politika, ktorá by geografiu a demografiu nebrali do úvahy. Vymierame. Nezmizneme, ale je nás stále menej. Na začiatku 20. storočia bolo 20 občanov sveta, populácie svetovej, boli to Európania. Teraz už to budú iba 4 v porovnaní s 10 miliardami. Hospodársky jednoducho utrpíme. A to veľmi. O pár rokov už ani žiaden európsky členský štát v podstate nebude môcť byť členom G7, ktorá takisto asi sa vymenie, e, teda vymizne, pretože tu budú ďalší hráči. Pozrime sa na tento nezvratný sled udalosti. Ak to si ešte myslí, že teraz je tu čas, aby sme mali menej Európy na programe, aby sme sa sústredili na národné časti, tak ten sa jednoducho veľmi míli. Európa znamená mier, ale znamená to takisto aj silu, pokiaľ ide o klesajúci vplyv, ktorý vlastne vo svete máme. A preto musíme, pokiaľ ide o otázky zahraničnej politiky, musíme mať také riešenia, ktoré, na ktoré sa budeme môcť spolahnúť. A ja preto apelujem na to, aby sme aj pokiaľ ide o otázky zahraničnej politiky rozhodovali na rade kvalifikovanou väčšinou. Nie vo všetkých otázkach, ale predsa. Ja som zažil niečo vo Washingtone. 25. júla som navštívil prezidenta Trumpa, aby sme sa venovali otázke vyhnutia sa blížiacej sa hospodárskej vojne. To sa nám aj podarilo. Prečo sa nám to podarilo? Pretože Trump vlastne po dlhých úvodných slovách, to sa mu páči, mi popísal, že kto už všetko sedel v tej kancelárii a čo im všetko povedal. Predsedovia vlád, prezidenti. A hovorí, ja už som to všetkým vysvetlil. Musím to teraz ešte vysvetliť aj Európe. Ale povedal, musím, pretože komisia je dôležitá. Všetko to, čo ostatní hovoria, to nie je dôležité. Dôležité je to, čo povie predseda komisie v mene Európskej únie. To som mu povedal a to ho skutočne očarilo. Pretože ak Luxemburčan povie vo Washington, že ja som ten dôležitý, tak to tam ešte dotedy nebolo. Takže závery. Opúšťam svoj úrad, nie nejako sklesnutý a nie nejako nadšený, ale skutočne som sa snažil a pocit mám, že som odviedol snaživú prácu. Ak by sa všetci takto snažili, tak by skutočne veci boli lepšie. Bol som pyšný na to a to dlho, predovšetkým za ostatných 5 rokov, že som mohol byť takou malou súčasťou väčšieho celku a to je veľmi dôležité. Treba bojovať z vašich síl proti hlúpemu nacionalizmu. Nech žije Európa.

Vážený pán predseda, drahý Jean-Claude Juncker, politika žije e, zo zmeny a dnes je čas na odchod. Veľký Európan opúšťa v najbližších týždňoch e, politickú scénu. Jean-Claude Juncker, my ako kresťanskí demokrati sa skláňame a chceme sa tebe, Jean-Claude Juncker, zo srdca poďakovať. Keď hovorím o celoživotnom diele, tak to nie je iba týchto posledných pár rokov. Ako 36-ročný minister financií si vlastne hovoril o základoch menovej únie. Kompromis dublinský medzi Francúzskom a e, Nemeckom e, si takisto hľadal o riešenia. Neviem, ako často si to robil v minulosti a bol si takisto aj ten, ktorý Lisabonskú zmluvu naplnil životom, predovšetkým pokiaľ ide demokratizáciu Európy Uvidíme, ako to bude v budúcnosti pokračovať, ale ty spolu s Martinom Šulcom budete zakladateľmi tejto demokratickej Európy a na to môžeš byť pyšný. Tvoj centrálny talent je sná hľadať kompromisy. V rámci politickej kariéry si e, vyriešil viacero sporov a veľkému počtu ľuďom sa ti podarilo zmieriť ich. Takže podarilo sa ti dokonca e, osloviť aj Donalda Trumpa. Tvoju komisiu, komisiu eh, si nazval komisiou poslednej šance. Bolo tu viacero kríz, ktorým bolo treba čeliť a bohužiaľ máme tu nové Brexit a ďalšie krízy, zdôraznil si niektoré. Pokiaľ ide o tie úlohy, ktoré musíme riešiť, tieto prichádzajú, môžeme sa im iba venovať a čeliť im a spolu s kolegiom komisárov si sa chopil šance, tvoja komisia musela čeliť úlohám, ktoré by boli vyplnili skutočne 5 mandátov a podarilo sa vám na to reagovať. Komisia poslednej príležitosti využila svoju príležitosť. Európa je teraz na tom lepšie ako pred 5 rokmi. Máme 12 miliónov nezamestnaných, E, máme skutočne veľké pokroky, pokiaľ ide o boj proti terorizmu. Afrike sme podali pomocnú ruku, takisto aj Brexit sme dostali do cieľovej línie a vďaka tebe je teraz Európa férovejším kontinentom ako pred 5 rokmi. Osobne by som spomenul ešte tri body, ktoré e, sú pre mňa dôležité. Prvým je tom, že texty zákonov sú jedno a realita a životy ľudí to je niečo iné. Keď hovoríme o uplatňovaní napríklad paktu stability, poukázal si na Grécko, hovoril si o Taliansko a iných štátoch, tak my vlastne za ostatné roky sme tvojim spôsobom uplatňovania týchto testov zákonov videli sme, že za každým týmto návrhom zákona boli životy ľudí a brali, brali sa vážne práve tie životy ľudí a to bola tvoja práca. Ďalšia vec, na ktorú myslím, je to, že Európa ešte stále sa vníma ako Európa peňazí, trhu. Máme tu euro. A ty si vždy poukazoval na to, že my sme tu není kvôli trhu, my tu nie sme kvôli trhu, ale sme tu na to, aby sme podporovali sociálne hospodárstvo. Si synom zamestnanca bane, istotne dokážeš veľa, a treba povedať, že si urobil veľa, dosiahol veľa úspechov a týmto otázkam si sa venoval za ostatné roky. A po tretie, pokiaľ ide o kompromisy v oblasti našich základných hodnôt, tam si nerobil žiadne kompromisy, pokiaľ ide o zrovnoprávnenie mužov a žien, ochrana menšín, zasadzoval si sa vždy za slobodu, za túto Európu si sa zasadzoval vždy. A v týchto otázkach si nerobil žiadne kompromisy. Ďakujeme pekne aj za to. Európsku myšlienku si vlastne naplnil iným, novým životom a populistov naľavo aj napravo, týmto si vždy čelil a to veľmi rozhodne. Účasť na voľbách, ktorá vzrástla, takisto nadšenie, prospech Európy, to je takisto tvojou zásluhou. Komisia poslednej príležitosti skutočne splnila svoju úlohu a za to za EPP sa chceme poďakovať. A na záver, Jean-Claude, tvoja politická skupina EPP je pyšná na tvoj mandát. V ťažkých časoch si nás uchránil a náš kontinent sa stal lepším miestom na svete a my sme radi, že patríš k nám. Veľkí kresťanskí demokrati ako Wilfred Martens a Helmut Kohl si ťa veľmi vážili. Oni vedeli, že si ako Robert Schumann, Konrad Adenauer, v rade tých veľkých kresťanských demokratov, ktorí kreovali Európu. A vo viacerých tvojich príhovoroch si povedal, že Európa je takým milostným vzťahom pre teba. Tak ja by som dokonca povedal ešte viac. Nie je to iba milostný vzťah, nejaká aféra, pretože aférka trvá iba krátko, ale pre teba je to skutočne také, taký zväzok na celý život. A si vždy prispieval na úsp- k úspechom Európskej únie a v mene kresťanských demokratov by som sa ti tým chcel skutočne poďakovať. Ďakujem. Pán predseda Weber a teraz pani predsednička Garcia Pérez, máte slovo. Presidente, señorías, para saber hacia Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni. Na to, aby sme vedeli, kam smerujeme, ako sa ďaleko dostaneme, musíme vedieť, kde sa nachádzame, ako sme sa sem dostali. Nebola to ľahká cesta. Pán Juncker, pred piatimi rokmi ste nám predložili nový program. Bol to nový začiatok pre Európu, ale tento nový začiatok zastal ako keby v polovici cesty. Vieme, že ste sa snažili, snažili ste sa vzdialiť sa od tej politiky škrtov, to, čo nám priniesla, priniesla komisia pána Baróza. A v tomto vás politická skupina vždy podporovala. Dopady krízy nás veľmi zaťažovali a dnes musíme uznať, že sa nám nepodarilo prijať radikálne rozhodnutia, to, čo je potrebné na to, aby sme išli iným smerom. Ale dúfajme, že v novom legislatívnom období sa nám to podarí. Keď ste sa dostali do komisie, tak ste pre, navrhli viaceré opatrenia. 90% z toho sa vám podarilo, ale treba povedať, že implementovaná bola iba polovica. Niektoré rozhodnutia boli veľmi dôležité. Častokrát to zlyhanie nebolo chybou komisie, ale nedostatok ambicioznosti členských štátov na rade. Navrhovala sa nám tu nová agenda, nový program, pokiaľ ide o sociálnu spravodlivosť, zrovnoprávnenie. Bolo to ambiciozne a vôbec to nebolo jednoduché. Potom ďalej dopady hospodárskej krízy ktorá bola najhoršia od druhej svetovej vojny a ďalej migračná kríza, ktorú sme tu predtým nemali. Členské štáty jednoducho ukázali nedostatok solidarity a máme tu takisto aj Brexit. Avšak treba si uvedomiť, že treba sa poučiť z týchto chýb. My sme vás vždy podporovali na to, aby sme podporovali a chránili hodnoty Európskej únie. Sociálni demokrati vždy konali zodpovedne, my sme vždy mali na mysli európsky projekt demokraciu, právny štát a ľudské práva. Neúnavná práca Franca Timmermansa, ktorý sa zasadzoval za spoločné hodnoty a princípy, jeho boj proti populizmu a extrémizmu, to takisto prispelo k sile komisie aj naďalej budeme očakávať takéto angažovanosť zo strany ďalšej komisie. Takisto sme vám boli po boku, keď ste hľadali riešenie, pokiaľ ide o migračnú krízu. My sme vám vďační, že ste našli riešenie na základe solidarity a zodpovednosti členských štátov. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to, že by sa rada pohľa dopredu, ale budeme pracovať na tom ďalej, aby dublinské naradenie sa dostalo ďalej Takisto sme vám stáli po boku, pokiaľ ide o vaše apely, pokiaľ ide o multilateralizmus, to znamená obhajovanie multilarizmu, eh, spravodlivý obchod, aby Európa hovorila jedným hlasom. Takisto ste aj na medzinárodnej e, úrovni mali dobrých spojencov, spolupracovali ste s pani Mogherini, nevytvorili ste iba nové spojenectvo s medzi Európskou úniou a Afrikou. To bolo veľmi dôležité, ale máme tu aj historickú dohodu napríklad s Iránom. Avšak sú tu oblasti, kde sme sa nedostali ďalej, napríklad priestor pre euro alebo hospodárske zmeny v Európskej únie. To je to, čo ste vyžiadali pred 5 rokmi predložili ste Európsky investičný plán, ktorý ste spustili takýmto spôsobom, sme mohli rozvíjať udržateľné investície, ale bude to musieť ďalšia komisia dokončiť. Takisto sme sa nezasadzovali dostatočne v oblasti energetiky. Takisto Pierre Moskoviči, ktorý sa zasadzoval za plán stability aby, a snažil sa o úspechy, predovšetkým pokiaľ ide o odpor, ktorý tu bol. Ďakujem pekne, pán Juncker, za to, že ste bojovali aj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti praniu špinavých peňazí, ale rada odmietla veľký počet návrhov na to, aby sme dosiahli daňovú spravodlivosť, aby platili daň aj veľké podniky, nielen rodiny a malé a stredné podniky. Vážený pán Juncker, vaša komisia takisto zohľadnila aj naše želanie, aby sme tu mali sociálnu Európu, sociálny pilier, ale to bol iba začiatok, mali sme sa dostať ďalej, pokiaľ ide o prístup k sociálnemu zabezpečeniu, aby tu boli skutočne dôstojné platy, aby sme vykorenili chudobu detí, aby tu bolo zjednotenie pracovného a súkromného života. Pokiaľ ide o zrovnoprávnenie, tam sa nám podarili, bohužiaľ, iba úspechy a vaša komisia v podstate dnes oznámila, že 40 žien vo vedúcich pozíciách v rámci komisií, že sú to teda ženy a treba povedať, že to je skutočne veľmi dobrá správa a komisie sa jednoducho nemohla rozlúčiť lepším spôsobom, pretože Európa by nebola Európou, ak by sme tu nemali ženy v Európe, ak by tu nebolo zrovnoprávne mužov a žien. To je téma, ktorá je pre našu politickú skupinu a pre mňa osobne veľmi dôležitá a treba túto prácu uznať a ohodnotiť ju patričným spôsobom. Avšak konzervatívne sily v parlamente a na rade